il presidente Buongiorno. Príjemné popoludne vám všetkým, milí kolegovia. Dovolte mi opätovne otvoriť zasadnutie na základe ehm, zápisnice zo včerajšieho dňa môžeme skončatovať, že pokiaľ nie sú námietky, tak ústny schvalovací proces môžeme považovať za schválený. Od skupín socialisti a demokrati a ID sme dostali požiadavky na niektoré zmeny v zložení výborov. A tieto mená budú potom následne predmetom ústneho schvalovania na aktuálnom zasadnutí. V prípade, že nebudú predstavené alebo predložené námietky e, do ukončenia tohoto procesu, tak tieto zmeny e, budú považované za schválené. Ďalej na ďalšom programe dňa máme vyhlásenie e, predsedníctva rady, rumunského predsedníctva rady o e, rumunskom, alebo teda o semestri rumunského predsedníctva. Pripomínam kolegom, že počas tohoto rokovania nie je spontánna rozprava ani nie je možnosť predkladať otázky systémom modrej karty. Dovolte mi privítať pani e, premiérku Dančilu. <clears throat> Vítajte v sále. Rovnako mi dovolte privítať aj vašich kolegov z rumunskej vlády a dávam teraz slovo pani predsedničke vlády. Nech sa páči, máte slovo. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte. Vážený pán predseda Sosoli, pán podpredseda Európskej komisie, dámy a páni. Je pre mňa mimoriadnou cťou a radosťou, že môžem k vám prehovoriť dnes ku predstaviteľom, novozvoleným predstaviteľom Európskeho parlamentu v mene Európskej rady. A ehm, teraz pred začiatkom ďalšieho obdobia E, v rámci stredania sa rady môžeme urobiť určitú rekapituláciu e, nedávnej minulosti. Chcela by som ale zdôrazniť veľký význam a veľkú úlohu toho, ako zohrávate v rozhodovacom procese Európy, vy, Európsky parlament. Dámy a páni, bolo veľmi dôležité preukázať, že európske inštitúcie spolupracujú a pracujú v prospech občanov, aby zlepšili kvalitu života občanov a aby zlepšili aj vyhliadky do budúcna. Som veľmi rada, že môžem potvrdiť, že Rumunsko túto stránku zodpovednosti úspešne zvládlo, že sme pracovali pre občanov a pre európsku jednotu. Verím, že všetky naše aktivity e, sa z hľadiska štruktúry pohybovali e, v súvislosti s koheziou. Preukázali sme, že dokážeme úspešne reformovať systém, aj keď existovali výzvy rôzneho druhu a vyslali sme správny signál k tomu, že sa dá dosiahnuť pokrok. Dokázali sme, že Rumunsko je schopné prispieť pridanou hodnotou ku hodnotám Európy a keď si urobíme inventúru, tak môžeme poukázať na mnoho legislatívnych prípadov, kde celkovo sme mali okolo 2,5 tisíc zasadnutí. 84 záverov rady bolo prijatých na širokú škálu tém. A pri naplňaní svojho mandátu sme dosiahli viditeľné a udržateľné výsledky a určite to jasne uvidia aj občania. Tieto výsledky sú vlastne výsledkom nášho prvého predsedníctva a myslím, že si môžeme povedať, že teraz budú mať európske občania transparentnejší prístup na pracovný trh a bude jednoduchšie zladiť profesionálny život a súkromný život. Čiže toto bola jedna z tém, ktoré sa pertraktovali počas nášho predsedníctva a verím, že európsky občania sa budú cítiť bezpečnejšie aj v hraniciach Európskej únie. A to je tiež aj vďaka pôsobeniu nášho predsedníctva. Podarilo sa nám v tomto zmysle urobiť veľký krok vpred. Ďalej teda bude možné efektívnejšie vykonávať kontroly na vonkajších hraniciach EÚ a zabezpečovať aj e, otázky, ktoré sa týkajú kvality ochrany